Poďme k ďalšiemu bodu. Ide tu o zdravie zvierat, odporúčanie druhého čítania. Pán Jasenko Selimovič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu. Išlo tu o komplikovanú legislatívu, širokospektrálnu legislatívu potrebujeme veľkú podporu. Bez tej podpory by sa nám nebolo podarilo dosiahnuť tieto dobré výsledky. Chcem sa takisto poďakovať Európskej komisii. Komisia bola veľmi eh, flexibilná, pokiaľ ide o kreativitu a flexibilitu v rámci rokovaní. Chcem vám tomto zablahoželať. A takisto sa chcem mimoriadne poďakovať lotičskému predsedníctvu Európskej únie. Ich odhodlanosť v tejto téme nám umožnila takýmto spôsobom e, dosiahnuť dohodu, ktorá je na prospech Európskeho parlamentu. Takže aký máme výsledok? Máme prvú, prvý druh legislatívy svojho druhu, ktorý vlastne hovorí o vzťahu medzi zdravím zvierat, medzi zdravím ľudí a um, dobrými podmienkami pre zvieratá. Toto sa všetko označuje pod termínom jedno zdravie. Prenosné choroby ako napríklad vtáčia chrípka, majú ohrozovací dopad nielen na zdravie zvierat, ale aj na zdravie ľudí. A to sa týka aj antimikrobiálnej rezistencie. To je takisto negatívny dopad. Takže máme nový návrh, ktorý vlastne umožňuje, aby sme mali lepšie nástroje na to, aby sme sa vysporiadali s akýmkoľvek druhom uh, chorôb, ktoré by v budúcnosti mohli nastať a predovšetkým treba robiť všetko v oblasti prevencie. A samozrejme, pokiaľ ide o tento návrh, hovoríme tu o farmároch, ktokoľvek to škodí zvieratám, musí jednoducho byť postihnutý a musíme robiť všetko preto, aby zvieratá mali dobré podmienky a musíme v budúcnosti postupovať tak, aby bolo oveľa ťažšie, aby e, napríklad e, sa zneužívali antibiotika, pokiaľ ide o chov zviera. Takisto táto legislatíva sa týka napríklad uh, a takže takisto sa to týka viacerých druhov zvierat. Keď sa robia patričné opatrenia, tak treba urobiť všetko preto, aby sme sa vyhli uh, utrpeniu zvierat. A preto Európska komisia dostala mandát na to, aby prijala opatrenia pokiaľ registráciu psov, ak by sa takéto prípady v budúcnosti opakovali. V budúcnosti máme takisto aj veľmi komplikovanú otázku, ktorá sa týka implementácie e, delegovaných aktov. Európsky parlament má možnosť dozorovať predovšetkým zoznamy, ktoré sa týkajú legislatívy dobrých podmienok pre zvieratá. Bude sa to týkať predovšetkým patričných výborov, takže to je všetko obsiahnuté v tých balíčkoch, ktorý sa bude hlasovať zajtra. A tento balíček je veľmi dôležitý na to, aby sme bojovali v takých oblastiach ako napríklad antimikrobiálna rezistencia pre ľudí, Mali sme 39 rozličných kapitol, ktoré sa venujú tejto téme. Teraz už máme iba jednu, jeden predpis, celkom jasný návrh, takže to je veľmi dobrá ilustrácia tej skutočnosti, že sa dá zjednodušovať a európska legislatíva v tejto oblasti. Moja predchodkynia sa tejto oblasti venovala veľmi detailne a ja som skutočne rád, že sme mohli završiť túto jej snahu. Máme teraz jednomyselný jednomyselné stanovisko z výbora pre poľnohospodárstvo a ja som rád, že môžem čakať, že Európsky parlament podporí tento návrh. Ďakujem. A teraz zostane slovo pán komisár Andrew Kajtis. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem. cťou, že môžem prehovoriť teraz pre tejto príležitosti na plenárnom zasadnutí. Väčšinou sa o týchto E, otázkach, o ktorých e, dnes spojednávame, hovorí e, ako o pojme právna úprava oblasti zdravia zvierat. Parlament, rada aj komisia sa spoločne podielajú na vytváraní tejto legislatívy a všetci spoločne chápeme, aký je význam zdravia zvierat a aký to má súvis aj s zdravím ľudí prepuknutie chorob zvierat a niekedy tam teda nastajú takéto problémy, že vzniknú ohniská nákazy a potom ich samotné musíme riešiť. A bez ohľadu na to, aký scenár ochorení môže vzniknúť, musíme sa snažiť o udržateľnosť zdravého polnohospodárstva i vodného hospodárstva a preto potrebujeme využívať efektívne systémy pre zachovávanie zdravia zvierat. Zároveň sa musíme aj naďalej snažiť pre oblasť poľnohospodárstva zabezpečiť kvalitné konkurenčné prostredie. Preto musíme spolupracovať s odborníkmi, a aj touto cestou sa snažiť e, potláčať prepuknutia nákaz u zvierat. A preto musíme príjmať primerané opatrenia. jedna z koncepcií e, zapustila sa veľmi dobré korene a napríklad vo vzťahu ku antimikrobiálnej rezistencii. Vieme, že teraz máme v rukách nástroj, ktorý nám pomôže uplatniť v praxi aj našu víziu na roky 2017 až 30. Všetky prvky, ktoré sú v tomto novom rámci obsiahnuté, sú kvalitne a dôsledne premyslené a sú vlastne odsúhlasené všetkými zúčastnenými stranami. Dúfam a aj očakávam, že sa dosiahne široká dohoda a podpora pre tento materiál. S vytváraním delegovaných a vykonávacích aktov verím, že sa nám podarí naplniť v praxi túto myšlienku. Dámy a páni, ďakujem parlamentu za tento významný príspevok. Ďakujem za konštruktívny prístup parlamentu k tomuto materiálu. Ďakujem E, teda chcem osobitne poďakovať spravodajcom, ktorým sa podarilo cestou politických e, rokovaní dospieť ku dohode. Oceňujem aj prácu pani Paulsen, aj pána Salimoviča. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom, aj v predchádzajúcom funkčnom dobi, aj v súčasnom funkčnom období parlamentu. Ďakujem im za obrovské úsilie, ktoré vyvinuli a teraz sa dá prikročiť vďaka tomu ich úsiliu k poslednému kroku a k úspešnému završeniu tohto projektu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán komisár, hovorí pán predsedajúci. Teraz priestor pre politické skupiny. Za EPP pán Des, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Chcem sa poďakovať všetkým spravodajcom aj tieňovým spravodajcom komisárovi Andrej Kajtisovi, lotišskému predsedníctvu rady. Všetkým ďakujem za to, že vznikol tento návrh. Nové nariadenie o zdraví zvierat nahradí a zlúči 50 doterajších právnych úprav o prevencii chorób zvierat a zjednoduší to právny rámec. Dosiahlo sa veľa kompromisov a zlúčilo sa niekoľko sto pozmeňovacích návrhov. Výboru pre poľnohospodárstvo sa podarilo dosiahnuť široký kompromis a takisto sme tam zapracovali efektívnu ohlasovaciu povinnosť a spoluprácu medzi 28 členskými štátmi, aj medzi členskými štátmi a tretími štátmi. Táto spolupráca by mala v budúcnosti fungovať hladšie. Pre parlament bolo dôležité, aby kritéria pre zoznamy druhov zvierat a chorôb zvierat boli zakotvené priamo v základnom akte. Všeobecné zásady sú transparentnosť, vedecké informácie a len tak je možné zostavovať zoznamy chorôb. Je dobré, že týmto nariadením sa zlepší ochrana verejného zdravia, ale zlepšia sa aj podmienky chovu zvierat a takisto predpoklady na boj proti chorobám zvierat. Moja politická skupina bude väčšinovo hlasovať za túto správu. Pán komisár, som presvedčený, že vy sa postaráte o dobrú implementáciu tejto správy a tohto nového nariadenia. Ďakujem. E, Ďakujem za skupinu socialistov pani poslankyňa Mišla Žufrida. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. V uplynulých rokoch sme e, boli svedkami viacerých vážnych situácií, kedy došlo k prenosu ochorení zo zvierat na ľudí a malo to aj smrteľné následky. A v médiách sa to občas príliš nafúklo, ale aj tak nemôžno podceňovať závažnosť takýchto ochorení. Chcem zablahoželať všetkým kolegom, ktorí spolupracovali na tomto materiáli so mnou. Ďakujem aj pánovi Pulsovi, ktorý vlastne touto dosiahnutím tohto úspechu s týmto materiálom završí svoje pôsobenie v parlamente, pokiaľ viem. Ale chcem povedať toto predovšetkým. Podarilo sa nám zabezpečiť, že zdravie zvierat súvisí s pohodou zvierat a vôbec s podmienkami, v akých zvieratá žijú. Článok 13 zmluvy hovorí o tom, že aj zvieratá majú zmysly a tí, ktorí pracujú so zvieratami, majú s nimi zaobchádzať tak, aby zvieratám nespôsobovali bolesť. Ďalší dôležitý bod je prevencia pred prenosom ochorení. Preto je potrebné využívať patričné farmaceutické výrobky. A týka sa to pre všetkým tých, ktorí e, sa starajú o zvieratá. Je dôležité, že e, v rámci tejto legislatívy, e, tohto legislatívneho materiálu sa e, vlastne zlúčilo asi 40 rôznych podkladov v legislatívnej oblasti, ktoré majú svoje korene ešte v 60. rokoch. A v Európe sme tiež niekedy svedkami, že so zvieratami sa zle zaobchádza, dokonca sa niekedy až mučia a toto nemôžeme tolerovať ani ignorovať. Ďakujem pani Jufrida. Teraz pán Vojčuchovský za ECR, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem taktiež zablahoželať pánovi Salimovičovi a aj pani Volsen, ktorá momentálne nie je prítomná. Chcem im zablahoželať vynikajúcej práci. Príjmeme nariadenie, ktoré bude mať obrovský vplyv na pohodu zvierat v EÚ. Nejde len o to, že zvieratá a ich zdravie sú dôležité faktory, ale tieto sú dôležité aj celkovo pre zdravie spoločnosti. A ocenujem skutočnosť, že mnohé myšlienky sa prejednávali aj v súvislosti so spoločenskými zvieratami alebo aj so zatúlanými zvieratami z hľadiska potreby zaregistrovať e, tieto zvieratá a tak ďalej. Naozaj sa oberáme tým najlepším možným smerom, ale ešte stále to nestačí. Komisia by mala prevziať na seba aj ďalšie aspekty, ktoré sa týkajú humanitárnych problémov v súvislosti e, so zatúlanými zvieratami, napríklad sterilizácia toto by sa malo dotovať z EÚ. Ďakujem. Za ALDE pán Jan Hojtama. Nech sa páči, 1,5 minúty. Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, ďakujeme za slovo. Antimikrobiálna rezistencia sa na celom svete veľmi podceňuje zatiaľ, ale prichádza generácia, ktorá je na 67% rezistentná. Veterinárna a humanná medicína musí už konečne niečo zmeniť. V Holandsku sme za 4 roky o polovicu znížili používanie antibiotík v chove zvierat. Holandské predsedníctvo eh, Vydalo k tomuto aj vyhlásenie. Poprvýkrát sa stretli ministri zdravotníctva a ministri poľnohospodárstva aby to riešili a e, pripravili tzv. One Health Approach. Nové nariadenie o zdraví zvierat ide v tomto zmysle dobrým smerom. Skupina ALDE predkladala rôzne pozmeňovacie návrhy aj k antimikrobiálnej rezistencii a naše návrhy boli zohľadnené. Takisto aj aspekt nákladov je tu dôležité, Nemôžeme dopustiť situáciu, kedy iba jeden poľnohospodár bude do tohto investovať a iný nie. Musíme zachovať spravodlivú hospodárskú súťaž a zároveň riešiť tento problém pri korení. Dobrá legislatíva je jedna vec, ale Um, výkon legislatívy je druhá vec. Holandsko je svetovým lídrom v oblasti znižovania rezistencie a používania antibiotík. Musíme to teraz rozšíriť na celú EÚ. Ďakujem a teraz za GUE NGL e, Stefan Ek. Ďakujem v mene GUE NGL. Chce, sa chcem poďakovať pánovi Selimovičovi aj pani Paulsen spravodajcom, aj keď pani Paulsen tu dnes nie je. Vítame, že článok 1 tohto návrhu hovorí o tom, že sa musíme vyhýbať e, musíme zabrániť utrpeniu zvierat a ich bolesti. A do, ďalšia dobrá vec je povinná registrácia všetkých profesionálnych chovateľov a predajcov zvierat, tak aby sme mohli bojovať proti nelegálnemu obchodovaniu so šteniatami, e, ktoré, ktoré naozaj spôsobuje veľa utrpenia. Sú to obrovské fabriky, ktoré masívne nelegálne e, obchodujú s neočkovanými psami a ich e, zdravotný stav je strašný, katastrofálny a takisto podmienky chovania týchto psov sú katastrofálne a zároveň tento chov je aj rizikom šírenia chorôb. Ale tento návrh nie je úplne v súlade s mm, ochranou zvierat. Samozrejme zdôrazňuje sa tu súvis medzi blahom zvierat a zdravím zvierat a, a ochranou verejného zdravia, ale tento návrh sa sústredí najmä na boj proti nákazlivým chorobám. Ale my chceme od komisie, aby predložila celkový rámec pre ochranu zvierat, pre blaho zvierat, pretože zvieratá to nie sú nejaké produkčné jednotky bez života, sú to živé organizmy E, živé bytosti a takisto aj ten problém túlavých zvierat je tu dôležitý, pretože podľa definície túlavé psy sú tu vedené ako voľne žijúce zvieratá, ale to nie je pravda a to zasa znižuje právnu ochranu e, voľne žijúcich alebo túlavých, e, túlavých zvierat. A v kontexte túlavých psov pripomeniem situáciu v Rumunsku. Ďakujem v mene zelených. Pán Rope, dve minúty, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Chcem túto príležitosť využiť a poďakovať sa za vykonanú prácu v tejto oblasti a takisto sa chcem poďakovať aj spravodajcovi za kvalitnú správu. Navrh eh, legislatívy, o ktorom hovoríme, je iba taký voľný rámcový dokument, ale dobre sa tam ozrkadľujú témy, ktoré sa týkajú zdravia zvierat a e, prevencie pred e, chorobami. Podporujeme tie cieľe, ktoré sú uvedené, pokiaľ ide o ochranu zvierat pred jednak chorobami, ale aj pred bolesťou alebo stresom. A takisto podporujeme systém kategorizovania e, chorôb zvierat a takisto aj tých profesionálnych vedomostných požiadaviek pre farmárov, pre polnospodárov. A pokiaľ ide o tie štruktúralné okolnosti, ktoré môžu podkopávať efektívne e, alebo efektívne fungovanie aj tých najlepších e, cieľov, pokiaľ ide o welfare zvierat. Teda hovorím konkrétne o E, príjmoch farmárov, ktorý šiel veľmi výrazne dole v poslednom čase a naďalej ide dole. Znižujú sa príjmy napríklad e, tých farmárov, ktorí vyrábajú mlieko, mliekarenské výrobky takisto, e, ktorí chovajú bravčové, teda ošípané, pardon, a proste tie trendy sú jednoznačné. To sa týka viacerých členských štátov. Napríklad tie mliečne kravy už dlhodobejšie nedostávajú tie kvalitné krmiva, presne si nemôžu dovoliť kvalitnú medicínu, kvalitné krmivo, tým pádom sa šíria tieto choroby, ktoré sú pritom spôsobené ekonomickými faktormi. Poprosím kolegov, aby hlasovali za túto správu a pamätajme aj na to, že pokiaľ nebudeme riešiť aj tieto ekonomické faktory, o ktorých ja hovorím, ktoré brania v tom, aby polnospodári kupovali tie správne e, veterinárske produkty alebo e, iné e, produkty, tak e, tento cieľ sa nám nepodarí splniť. Výborne, ďakujem pekne. E, ďalej za skupinu ENF poslanec Luasov. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. V tejto správe, o ktorej hovoríte, to, čo je zaujímavé, je, že blahobyt zvierat nie je rešpektovaný. Praktiky niektorých e, zariadení sa vôbec nebere do úvahy. Je potrebné e, brať do úvahy opatrenia ohľadom e, zdravia e, zvierat, ale to sa musí rešpektovať pre, celú, pre celý reťazec, pretože to má negatívny dopad aj na ľudské zdravie. stres, zlé správanie sa, chovanie sa k zvieratám aj pri zabíjaní a porážke, to môže mať vplyv potom na e, niektoré ochorenia u zvierat a v mese, v chove, ale aj počas transportu, e, spôsob, akým e, sa tieto zver, zvieratá zabíjajú. Keďže žiadame prísnejšie pravidlá na jatkách e, a potrebujeme e, špeciálne označovanie, to všetko ide správnym e, zmyslom a ide to správnym smerom. Nemôžeme predsa rešpektovať aj rituálny spôsob zabíjania. Drhnutie, ktoré sa používa, tam dochádza k úniku alebo refluxu z čriev a to tiež kontaminuje meso. Žiadam, aby sa prijali adekvátne opatrenia, aby netolerovateľné praktiky na niektorých jatkách sa neaplikovali. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán poslanec. Za nezaradených pani Diana Doc na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, chcem sa poďakovať eh, spravodajcovi za prácu na eh, tejto téme, ktorá je veľmi náročná a dôležitá. Ja v zásade vítam túto správu. Naozaj zvieratá a ich zdravie sú dôležité témy. Treba v konečnom zhľadku chrániť aj našich spotrebiteľov. Ale potrebujeme viac vedeckých dôkazov, pokiaľ ide o E, príčiny tej antimakrobiálnej rezistencie. Ako s týmto nakladať? Musíme sa uistiť, že pomospodári budú mať prístup k správnym nástrojom na to, aby mohli predchádzať chorobám a liečiť choroby u zvierat. Je veľmi dôležité, aby welfare zvierat ani efektívnosť produktivity nejakým spôsobom e, neboli zasiahnuté takouto revidovanou legislatívou. Pokiaľ ide o reporting a vymáhanie tejto legislatívy, tak všetky členské štáty musia e, konať rovnako. Britskí farmári potrebujú rovnaké e, podmienky, aby e, nesúťažili v rámci nejakej dvojfázovej Európy, kde niektoré členské štáty majú vytvorené náročnejšie podmienky ako ostatné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pani poslankyňa Ester Heranc Garcia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár. V tento týždeň v druhom tý- čítaní budeme hlasovať o dohode v Rade o blahobite zvierat, o zdraví zvierat. Riešime to ešte od minulého volebného obdobia. Táto dohoda je priateľná dáva nám viacej flexibility a hlavne komisii, aby mohla konať v prípade e, veľkých ochorení. Máme zoznam ochorení, ktoré sú ešte väčšie a ten je väčšie a teda máme väčšiu právnu istotu. Veterinári mm, zohrajú aktívnejšiu úlohu v boji proti šíreniu ochorení, rovnako ako v antimikrobiálnom boji proti rezistencii to, čo povedal pán komisár správne na úvod, e, ochorenia prichádzajú občas, to, tomu sa nedá zabraniť, ale tiež je pravda, že čím lepšie budeme organizovaní a pripravení, ospravedlňuje sa rečnička, aby sme tieto ochorenia obmedzili, tak menej nás budú ovplyvňovať, budú ovplyvňovať menej naše zvieratá, nás, aj naše hospodárstvo. Takže gratulujeme spravodajcovi, ako aj všetkým tieňovým, ktorí sme prispeli k tejto správe. Ďakujem aj Európskej komisii a dúfajme, že táto správa prejde bez problémov. Súhlasíte s modrou kartou od pána Saniho? Yes? Madame? Yes. Áno, nech sa páči. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő asszony, Én magam is egyetértek azzal, hogy nagyon-nagyon sok... Mm, ďakujem pekne. E, ja sa chcem spýtať e, jednu vec. Súhlasím, že v súčasnosti e, tá aktuálna legislatíva má mnohé výhody, ale chcem sa spýtať jednu vec. Hovorili ste o flexibilite, ale v niektorých krajinách systém, pokiaľ ide o blahobyt zvierat, je decentralizovaný a znamená to, že je nemožné pre nás e, proste mať k tomu celoeurópsky prístup. Vyplýva z toho nejaké riziko podľa vás? Precízamente jo, que... Presne tak, vážený kolega. Pochádzam e, z jednej z krajín, ktoré sú najviac decentralizované v Európe, Španielsko, a tam nemáme problémy s decentralizáciou. Potrebujeme viacej organizácie, ak vedci budú dobre organizovať a decentralizované správne, tak nebudú problémy a som za to aj e, v španielskej vláde, aby sme mali flexibilný systém, ktorý umožní komisii e, zasiahnuť v prípade ochorení, tak ako sme nedávno videli, ako v prípade posledného ochorenia, ktoré nám zabránili nemožnosť reakcie tých prípadoch, ku ktorým došlo v posledných prípadoch a v nedávne. Čo je problém je dezorganizácia, nie decentralizácia. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pán Nikola Kaputo. Ďakujem, pán predsedajúci. Nesprávne používanie anti, antimikrobiálnych liekov pre neterapeutické ciele znečistenie životného prostredia spôsobili šírenie mikroorganizmov, ktoré sú rezistentné na tieto lieky a spôsobujú ochorenia a teda nie sme schopní riešiť problém antimikrobiálnej rezistencie. Potrebujeme prísnejšie opatrenia, hlavne v oblasti prevencie eh, antimikrobiálnej rezistencie a aby eh, sa antimikrobiálne prostriedky adekvátne používali. Členské štáty by mali zberať pertinentné a porovnateľné údaje, aby sme mohli zanalizovať správne využívanie týchto liekov. A takýmto spôsobom aj komisia by mala podporovať politiky, ktoré budú podporovať opatrnejšie využívanie týchto prostriedkov. Bolo by vhodné, aby komisia pravidelne uverejňovala správu o používanie antimikrobiálnych prostriedkov, aby sme mali takúto databázu od všetkých členských štátov. Ďakujem, poslanec Nicholson. Nicholson, pardon. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o veterinárnu medicínu, tak to regulácia je dôležitá, pokiaľ chceme zabezpečiť, aby sme mali efektívnosť, bezpečnosť a e, kvalitu e, takýchto veterinárnych e, produktov a teda tým pádom skončilo toľko našich spotrebiteľov. Ja som sa teda nedávno stretol s predstaviteľmi v tejto oblasti aj v Severnom Írsku, aj v Británii vo všeobecnosti a rozprávali sme o rôznych témach čo sa týka e, zdravia zvierat aj o tých e, ďalších e, témach do budúcna, ako napríklad rezistencia antimikrobiálna. A pokiaľ ide o túto legislatívu oblasti Európskej únie, E, máme tam veľmi veľa e, rôznych predpisov, častokrát sú neprepojené a my e, potrebujeme taký prístup, pokiaľ ide o zdravie zvierat, ktorý sa naozaj bude sústredovať na konkrétne výsledky, aby sme to zjednodušili, aby to bolo flexibilné, pokiaľ ide o e, prípadné choroby a ich zvládnutie. Čiže máme tu teraz dobrý príklad dobrej regulácie a kroku preč od zbytočnej zaťaže administratívnej a tak ďalej. A chcem e, povedať, že aj Maja Polson, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami, bola veľmi hodnotnou e, členkou nášho agri e, výboru a toto tiež myslím si je istá, istá podstat tomu, za čo aj ona bojovala tak dlho. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Franz Obermeier. Jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že ja budem mať toľko tolerancie, keď e, budem tak preťavať rečnícky čas ako kolega z frakcie. E, podľa e, štúdie do roku 2030 nastane celosvetový nárast na 130 tisíc antibiotík pri chove dobytka. Teraz je <clears throat> v súčasnosti jeho spotreba antibiotík na poklese a e, to je vďaka tomu, že e, naši e, chovatelia sú zodpovední a je to však oveľa významnejšia otázka používania antibiotík, aj, aby bola táto predmetom obchodných dohod, pretože napríklad v USA podľa správy Neuzurcher Zeitung sa narastá spotreba antibiotických e, výrobkov prichádza dobytka veľmi silno a e, preto je potrebné globálny prístup on nie a naši konzumenti e, nechcú mať meso, ktoré je nakazané farmaceutickými koktejlami a ktoré sa nadostane s zadnými dvierkami cez dohodu TTIP. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Zdravie zvierat je silno e, spojené s ich e, krmovinami a týmto spôsobom e, môžeme kontrolovať e, kvalitu chovu zvierat, ale musíme tiež sa starať o to, e, aby e, sme e, bojovali e, e, proti e, prítomnosti a zneužívaniu týchto látok v živočišných produktoch a klimatické e, zmeny a globalizácia obchodu spôsobuje veľké rizika pre zdravie zvierat aj pre zdravie spotrebiteľov a ľudí a z týchto dôvodov Európska unia musí bezpodmienečne sa postarať o to, aby sa urobila modernizácia e, pri e, kontrolách zvierat, ktoré sa dovážajú do Európskej únie, aby sa mohlo zaručiť, že aj E, zdravie e, potravín, e, aj, aby tieto choroby neboli prenášané na ľudí. A z tohto dôvodu chcem napríklad uvieť príklad Grécka, kde sa často dovážajú čierne kozy z Turecka, ale aj z Skopie, zo Skopie a tam sa nevykonávajú potrebné eh, kontroly a to eh, je eh, nebezpečie pre, nebezpe, pre zvieratá, ale aj pre spotrebiteľov, teda u zvierat, ktoré sú certifikované s pôvodom z Turecka. Sada vidama Mariana Petir. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Čestitke, gospodine... Ďakujem Pán predseda, chcem zablaželať pánovi Salimovičovi za túto správu. Musím povedať, že zdravie zvierat je veľmi dôležité pre bezpečnosť občanov a mm, máme veľké obavy a starosti e, kvôli narastajúcej antimikrobiálnej rezistencie a toto je narastujúce riziko pre zdravie verejnosti a e, nadmerné využívanie antibiotík e, vedie k e, vzniku nových kmeňov baktérií, ktoré sú odolné voči antibiotikám. Nadmerné využitie antibiotík je škodlivé aj pre zdravie zvierat aj ľudí a zvyšuje to znižuje to dôveru spotrebiteľov v potraviny, ktoré konzumujú. Európa je hrdá na E, potraviny, ktoré konzumuje a to vďaka vysokým štandardom e, farmerov EU a EU obhajujú tieto štandardy e, v dohodách o medzinárodnom obchode a toto Narodenie je reakcia na široké a neobozretné využívanie antibiotík v veteríne. A toto nariadenie určuje opatrenia, ako napríklad zber letných, a podrobných údajov o použití antibiotík v členských štátoch tieto opatrenia sú potrebné, ak chceme byť opatrní a ak chceme znižiť eh, antimikrobiálnu eh, odolnosť. Farmári budú musieť zachovať eh, dobré poľnohospodárske postupy. Toto nariadenie má tiež svoj rozmer v ľudskom zdraví, pretože okrem pohody zvierat a zdraví zvierat, to bude mať dopad na 25 miliónov ľudí. Blue card from... Mr. Prijímate modrú kartu od pana Lebretova? Blue card from Mr. Lebreton? Yes? Do you accept blue card from Mr. Lebreton? Prijímate modrú kartu od pana Lebretona? Mr. Lebreton, s'il vous plaît. Pán Lebreton, nech sa páči. Ak súhlasíte s mojou otázkou, pani Peters, Petir, správne zdôrazňujete, že je potrebné bojovať proti nadmernej spotrebe antibiotík, ale nie je to varí SPP EU, ktorá k tomu vedie, pretože tradičné poľnohospodárstvo sme zmenili na poľnohospodársky priemysel. E, vytvorili sme veľkochovy, kde, sú, kde je dobytek, dobytok nahromadený a to prináša obrovské zdravie rizika tak pre e, zdravie zvierat ako zdravie ľudí E, nie je toto všetko len nejaké alibi a vlastne to ukazuje na obrovské zlyhanie SPP v EÚ. E, Zajednička poljoprivredna politika najdugovječnija je i... E, spoločná poľnohospodárska politika je najdlhšia a najúspešnejšia politika EÚ a preto nemôžem súhlasiť s tým, čo ste povedali. A okrem toho naši farmári používajú antibiotika rôznymi spôsobmi a myslím, že toto naradenie im pomôže naďalej používať e, antibiotika tak, ako by sa mali. Európa musí trvať na mm, kvalite potravina. a toto mm, potvrdili naši obchodní partnery a môžeme naozaj byť e, hrdí na e, potraviny, ktoré sa vyrábajú v európskych štátoch. Preto, ak chceme zachovať túto vysokú mm, úroveň kvality, tak musíme používať antibiotika obozretne a múdro. Signora deputada Clara Aguilera Garcia. Pani Garcia. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci Chcela by som prejaviť moje uspokojenie, pretože dva roky po vyhlásení v prvom čítaní na tomto plene Máme dnes rozpravu a dúfajme, že zajtra sa tento text definitívne schváli. Podľa mňa toto nariadenie je jedno z najdôležitejších po novej reforme SPP, pretože sa týka zdravia zvierat a je to veľmi dôležitý bod pre nášho dobytka aj pre dovoz a vývoz. Pogratulovala by som ako ostatní pani Polsen, ktorá spolupracovala aj pánovi Selimovičovi, za úspech tohto nariadenia. Kolegovia si určite spomenú znepokojenie kvôli antimikrobiálnej rezistencii. Tu máme všetci, ale potrebujeme regulovať veterinárne lieky alebo veterinárne krmivo, o ktorom sa bude diskutovať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 Antibiot- e, Nové zákonodárstvo e, podporí a e, je zjavné, že používanie antibiotík je kľúčové pre bezpečnosť spotrebiteľov a mm, my máme obavy, že mm, sa mm, používa príliš veľa veterinárnych liečiv a je dobré, že teraz sa spája zdravie zvierat so zdravými ľudí a preto môžeme zabraniť e, mnohým chorobám zvieratá, e, tiež e, chore zvieratá nesmieme zabíjať a musíme sa zasadzovať o to, aby sa antibiotika čo najmenej používali a to len na chore zvieratá. A musíme vedieť presne, že o čom je tento zákon, aby bola spravodlivá konkurencia a aby členské štáty prestali obohacovať e, krmoviny o antibiotika. Akceptujete modrú kartu od kolegov z e, rovnakej politickej skupiny? Áno, pani kolegyňa, ja chcem sa vás zapýtať, či súhlasíte so mnou. E, že v e, veteríne máme e, veľmi e, prísnu povinnosť dokumentovať použitie liečiva, že takéto prísne predpisy a povinnosť by sa mali použiť aj na ľudskú medicínu, aby sme kontrolovali prísnejšie používanie antibiotík v ľudskej medicíne? Uh, thank you, uh, Mr. Des. Yeah. Ďakujem, pán Des. Áno, ako som povedala, Mnoho ľudí naozaj e, má starosti z nadmerného použitia antibiotík aj v, u zvierat, aj u ľudí. A toto nariadenie je o zvieratách, ale samozrejme e, tá väzba nakoniec e, je tu vykonaná a vychádza z vedy, aby sa to mohlo preniesť na antibiotika a, medic- a liečiva, ktoré sa dávajú zvieratám sa môžu preniesť na ľudia, a preto je to také dôležité. A teraz pán poslanec Sereo Santoš. Na jednu minútu nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, Stratégia pre zdravie zvierat musí prispieť k tomu, aby sme zabránili ochoreniu zvierat a venovať e, treba špeciálnu pozornosť antimikrobiálnej rezistencii. Vidíme, ako často dochádza k týmto ochoreniam a to práve preto, že sa rozšírila rezistencia medzi zvieratmi aj medzi ľuďmi a nedávno e, to hovorí aj štúdia publikovaná e, v Číne a v rôznych e, vedeckých časopisoch. Mali by sme brať do úvahy, akým spôsobom sa chovajú, chová dobytok v rôznych krajinách a sú aj určité klimatické podmienky, ktoré spôsobujú um, ochorenia u zvierat častejšie ako v iných prípadoch. Rovnako treba brať do váhy aj iné zásadné podmienky pri rokovaniach v obchodných dohodách s tretimi krajinami. Ďakujem, hovorí pán predsedajúce, teraz pán Brennan. You, um... Ďakujem, pán predseda. Zákon o zrak zvierat, o ktorom budeme hlasovať zajtra, reaguje aspoň na dve obavy, ktoré často uh nám uh, hovoria voliči členom Európskeho parlamentu. no poprvé zlepšenie všeobecnej pohody zvierat prostredníctvom posilnených um, opatrení na zdravie zvierat a po druhé otázku túlových zvierat. Uh, k tej um, prvej z to uh, schorôb po tieto choroby zvierat nemajú hranice, rovnako ako ľudské choroby a um, Británia nie je o nič menej ohrozená vypuknutím epidémie uzverať ako iný štát a potrebujeme silný európsky rámec, aby e, sme reagovali, aby sme rešpektovali spoločné pravidlá v prípade vypuknutia epidémie. A druhá e, otázka je e, kontrola chorôb v populácii tolik zvierat je rovnako dôležitá a potrebuje zodpovednosť od národných orgánov a tiež humánne zaobchádzanie s tolemi zvieratami. Vďaka tomuto zákonu Európska únia bude bude plniť e, potreby e, v zdraví e, zvierat a pohode zvierat a preto je pre zvieratá dobré žiť v Európskej únii rovnako ako je to dobré pre ľudí. Or, uh... Ďakujem, teraz je na čase A, modrá karta. Pán Brenner, príjmate modrú kartu od pani Grapiny? Áno? Nie? Um, Ďakujem pekne. môžem vám položiť otázku, pretože mne sa veľmi páčilo to, čo ste prezentovali, hlavne pokiaľ ide o tie potulné psy alebo zabehnuté psy, lebo to je naozaj zásadná vec. Ja si myslím, že každý máme svoje skúsenosti, ale máte nejakú predstavu o tom, ako by sme mohli pristupovať k zdraviu týchto potulných zvierat, ako by to táto správa mohla poňať, pretože tu nie je problém so zvieratami, ktoré majú svojho pána, ale skôr u týchto potulných. Mr. Brennan, for you no means yes? To bola otázka na vás, pán Brenner? Prijímate, áno? And, um... Je to dobrá otázka. A Ehm, samozrejme, psi nepoznajú šengenské predpisy a preto je pravdepodobné, že ehm, budú, ehm, kedy e, chcú prekračovať hranice, kde neexistujú ploty na hraniciach a tak je tomu v celej EÚ a preto tu je kľúčové, že musíme spolupracovať e, v každom štáte v celej EÚ, pretože keď e, štáty budú chcieť e, individuálne riešiť problém toľkých psov, tak nebudú úspešné, ale len keď budeme spolupracovať e, jasne na európskej úrovni, tak potom môžeme riešiť otázku tulových zviat a s tým spojených chorôb. Uh, deputy Karim Kadenbach. One minute, please. Jednu minútu, nech sa páči. Sehr geehrter Herr okay. Vážený pán predseda, pán komisár, aj keď v predchádzajúcej diskusii niektorí kolegovia e, klamali, e, že e, je politika zdravia európska vec, tak táto diskusia jasne ukázala, že je politika zdravia, vzdelaná politika členských štátov aj EÚ, pretože politiku zdravia nemôžeme rozdeliť medzi členské štáty, ale musíme ju spoločne riešiť, e, aj keď sa týka zvierat, aj keď ľudí a preto e, tento balík e, pre zvieratá a um, predchádzanie um, prenosu uh, zo zvierat na ľudí uh, ukazuje, že to môžeme riešiť len spoločne a musíme mať riešenie na európskej rovni a um, Ehm, musíme mať e, dobrú ochranu zvierat, musíme mať e, dobrú prax, e, ktorá sa kontroluje ktorá sa sleduje a kde potrebujeme aj spoločné zákonodárstvo. Potrebujeme spoločné európske úpravy, čo týka nasadenia veterinárnych liečiv, pretože všetky tieto produkty sa presúvajú cez celú EÚ a takto má byť aj v budúcnosti zanechané a zachované a otázka otázka fungujúcej ochrany zdravia ľudí bude vyžadovať fungujúcu ochranu zdravia zvierat. Yes. Teraz pani Notis Marias. Ďakujem, pán predsedajúci. Aby sme mali vysokú kvalitu zdravia a potravinovú bezpečnosť, treba znížiť dôsledky ochorení zvierat. Treba podporovať také techniky chovu dobytka a dobrého e, narábania s týmito zvieratami, aby sme zabránili hrozbám verejného zdravia. Predovšetkým by bolo potrebné mať dobrý dohľad v oblasti zdravia zveriat, aby, aby sme videli, ako sa tieto zdroje používajú a ako sa legislatívny rámec používa pri ochrane e, verejného zdravia, zdravia zvierat a ako e, sa pristupuje e, k e, zvieratám. Treba znížiť spotrebu antibiotík a veterinárneho krmiva, aby sme znížili antimikrobiálnu rezistenciu a hlavne ju nepoužívať tieto vtedy, keď tam nie sú ochorenia. Niektoré ochorenia boli prenesené do regiónov Evrosu či do iných gréckých oblastí a E, ochudobnení chovatelia e, dobytka by mali, byť, e, by mali dostať poplatky alebo príspevky z EÚ ako odškodnenie. Pán Jakovčič? Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Dugi popis... Bol... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Máme dlhý zoznam chorôb zvierat, ktoré škodia blahobytu zvierat a takisto môžu poškodiť aj E, zdravie ľudí, napríklad choroba šialných e, kráv svojho času, e, v súčasnosti vráčová chrypka, predtým teda, pardon, prasacia chrypka, predtým vtáčia chrypka, to všetko ohrozuje ľudské životy. Takže toto nariadenie, táto legislatíva, tento predpis je kvalitným predpisom, je tu nastavená dobrá rovnováha medzi by som zvierat na jednej strane a medzi zdravím ľudí na strane druhej. A myslím si, že nám pomôže mať eh, efektívnejšiu legislatívu v oblasti aj zvierat, alebo zdravia zvierat, aj ľudského zdravia. A myslím, že eh, čo komisia eh, môže spraviť preto, aby táto legislatíva naozaj sa v praxi uplatňovala, to by aj komisia spraviť mala. A dôležité je, aby také niečo bolo implementované zo strany našich e, partnerov, z ktorých alebo ktorých e, dovážame výrobky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Existuje je tu narastajúci počet ochorení u zvierat o ľudí a tiež narastajúci počet e, baktérií. Máme e, prasačí či africký mor, klasický mor. To sú všetko mm, ochorenia spôsobené rezistenciou. Podarilo sa nám o 10 ale znížiť rozpočet na odstránenie týchto ochorení zvierat, ale mali by sme postupovať práve naopak z oči voči e, globálnym hrozbám Eh, krásne veľké slova sú veľmi pekné, ale od eh, k činom eh, niečo chýba. Všetko, čo sa deje aj v rámci rokovaní o TTP, to na to všetko by sme mali upozorňovať. Táto rozprava by nemala byť len iniciatívou bez zmyslu a bez dôsledkov. Deputy Stanislav Polčak. Pán Polčak, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, za udelenie slova. Ak pán prezident Obama urobil z antimikrobiálnej rezistencie prioritu svojho volebného obdobia, je dôležité, že aj my reagujeme a že si uvedujeme, uvedomujeme, aké významné je riziko tejto rezistencie v chove zvierat. A nielen v prípade zvierat, aj v prípade konzumácií výrobkov, ktoré pochádzajú z týchto zvierat. nezabúdajme na štatistiky. Do roku 2050 bude plošne medzi zvieratami podľa očakávania e, sa e, spotrebuje asi 130 tisíc tón antibiotík, e, obrovské množstvo tón ročne a toto to číslo naozaj ohrozuje bezpečnosť potrovín, práva spotrebiteľov, ale aj zvierat a som rád, že to v rozprave zaznelo. Musíme chrániť nielen životné prostredie, ale aj práva jednotlivých spotrebiteľov, ktorí sú plošným používaním antibiotických prípravkov poškodení. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Um, e, deputy um, Pirko ruochonen Lerner arvoisa puhemies. Eläinterveyttä koskeva... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o legislatívu v oblasti zdravia zvierat, e, je veľmi dôležitá, aj teda, teda tento konkrétny predpis, pretože poprvýkrát e, vytvára isté prepojenie medzi e, zdravím zvierat a zdravím ľudí. Je veľmi dôležité pochopiť, že e, choroby, ktoré e, prechádzajú zo zvierat na ľudí, predstavujú aj veľké bezpečnostné riziko. Mali by sme antibiotika používať zodpovedným spôsobom. Mali by sme byť obozretnejší, pokiaľ ide o rizika súvisiace s antibiotikami. A dúfam, že aj toto e, ľudia budú e, zohľadňovať v ďalšej legislatíve. Ďakujem. Speaker. Ďakujem, to bol posledný rečník v rámci tohto e, postupu, keď. aj. Tak teraz ešte za komisiu pán komisár Kajtis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení Kolegovia, ja sa chcem opäť poďakovať e, pani Balsen, aj e, pánovi Selimovičovi a takisto aj tieňovým spravodajcom a celému týmu za veľmi usilovnú e, prácu. Ja som si vypočul názory veľmi pozorne. Vidno, že máte naozaj veľký záujem o túto legislatívnu iniciatívu. Mnohí z vás spomenuli aj ekonomickú situáciu, ktorá naozaj v niektorých e, prípadoch e, škodí e, zdraviu zvierat. Niektorí ste spomínali otázku tulavých psov. Nedávno Európsky parlament prijal uznesenie, ktoré požaduje E, povinné označovanie alebo identifikáciu a registráciu e, mačiek a e, psov a takisto niektorých iných zvierat, ktoré sa bežne používajú ako domáce zvieratá. Čiže máme tu nový právny rámec, ktorý obsahuje základné pravidla, pokiaľ ide o aj o identifikáciu a registrovanie e, zvierat. Poskytuje špecifickejšie pravidlá iba pre tie e, živočíšne druhy, kde identifikácia a registrácia, teda tie pravidlá už v súčasnosti existujú, ale regulácia alebo teda nariadenie e, umožňuje aj neskoršie registráciu a identifikáciu iných živočíšnych druhov, ako sú E, mačky. Momentálne na to e, takéto požiadavky neexistujú. Potreba takýchto budúcich pravidel bude e, hodnotená alebo prehodnotená komisiou v najbližších rokoch po tom, čo sa legislatíva príjme, keď sa budú pripravať delegujúce akty. Čiže my nadalej považujeme zdravie a blahobyt zvierat za veľmi dôležité otázky. A treba povedať, že tu sa sústredíme najmä na tie e, choroby, ktoré sú prenosné, teda pohodne zvierat sa až tak priamo e, nevenujeme, e, pokiaľ ide teda o e, vyjasnenie vzťahu medzi pohodou zvierat a medzi zdravím zvierat, budeme sa tomu venovať a snažili sme sa aj e, isté obavy Európskeho parlamentu e, vyriešiť, nie vždy to bolo e, ľahké, ale komisia si uvedomuje, že máme že aká dôležitá e, otázka Eh, pohody zvierat pre Európsky parlament a preto máme stanovisko pripravené, kde chceme eh, povedať, že eh, je to je pre nás zložitá téma, máme v oblasti welfareu dôležité, dôležité predpisy, či už sú to ošípané, či už je to hovedzie, sliepky, takisto pokiaľ ide o jednotlivé aspekty, zabíjanie, doprava a tak ďalej. A Takisto ste tu, kolegovia, spomínali tú antibiotickú e, rezistenciu. To je veľmi dôležitá téma aj pre mňa. E, tieto otázky sa vždy e, nachádzali aj v návrhu o zdraví zvierat zo strany komisie. A myslím si, že túto otázku môžeme riešiť aj do budúcna. Máme vhodné nástroje. Komisia takisto sa rozhodla a povedať, že bude pripravovať aj správu, pokiaľ ide o využívanie takýchto liečiv v Európskej únii na základe údajov, ktoré nám poskytujú členské štáty. A samozrejme, na záver chcem vyjadriť, že naozaj e, dúfam, že Európsky e, parlament e, podporí schválenie tohto textu tak, aby výhody e, takejto legislatívy sa možno, mohlo, mohli pardon, v praxi prejaviť čo možno e, najskôr. Dobre, ďakujem pekne, pán komisár. A ešte e, vystúpi pán spravodajca Jasenko Selimovič, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Všetko, čo sme si práve povedali a diskutovali v tejto rozprave, tak to posilňuje, aký je to dôležitý krok. V tomto volebnom období Európsky parlament eh, venuje pozornosť eh, všeobecnému zdraviu, zdraviu ľudí a zdraviu zvierat. Tento nástroj bude novou zbraňou na boj proti chorobám zvierat a ich rozširovaniu do budúcnosti. Chceme zabrániť vznikaniu týchto ochorení a bude možné ušetriť aj veľké množstvo financií a znížiť sanitárne náklady, zdravotnícke náklady a to pôjde v prospech všetkých. Zajtra pri hlasovaní urobíme významný krok vpred v našom boji proti antimikrobiálnej rezistencie v prospech zdravia zvierat a životného prostredia. Som veľmi spokojný, že mnohé organizácie boli ochotné podporiť e, túto novú legislatívu Európske asociácie pre zdravie zvierat, e, aj všetci, ktorí boli konzultovaní v rámci e, verejných konzultácií, takže konsenzus je veľmi široký a ja očakávam, že zajtra sa nám tento široký konsenzus podarí potvrdiť hlasovaním. Ďakujem veľmi pekne Európskej komisii za jej spoluprácu, rovnako ako všetkým tieňovým a všetkým tým, ktorí prispeli k tejto práci. Chvala. Ďakujem pekne, zatváram rozpravu a hlasovanie.